Manuela Barozu v dveznosti na strategický a legislatívny program komisie na rok 2010. Okrem predsedu Európskej komisie je prítomný celý rad komisárov, takže komisia dá sa povedať, je tu zastúpená v prevahe, pretože toto je prirodzene téma, ktorá je pre nich veľmi dôležitá a takisto je dôležitá aj pre nás. Naozaj e, sme e, počuli aj také návrhy, aby sa táto e, rozprava odložila v nadväznosti na zmeny programu, ale práve z toho dôvodu najprv prebehne kolo prejavov predsedov politických skupín, aby bolo možné aby reagovali títo predsedovia na plány komisie na rok 2010. A potom znovu vyzveme pána Baroza a požiadame ho, aby reagoval na poznámky a pripomienky zo strany predsedov e, politických skupín. Takže máte samozrejme slovo, pán Barozo. E, sme veľmi radi, že ste prišli. Celkom určite to nebolo ľahké do, dostaviť sa sem, takže veľmi veľa členov parlamentu bohužiaľ nie je prítomných. Rozhodli sme sa, že počas tohto zasadnutia parlamentu nebudeme hlasovať, pretože každý by mal mať možnosť hlasovať a niekoľko členov parlamentu sa vôbec nemohlo dostať do Štrasburgu. Takže je to naozaj, dá sa povedať, sú to nové pravidla, ktorými sa riadíme, pokiaľ ide o toto zasadnutie. Ďakujem pekne. Dámy a páni poslanci, mám tu čest a naozaj mi potešením môcť vám odprezentovať prvý pracovný program tejto komisie. A je to aj e, prvý program od toho, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. A um, som mimoriadne rád, pretože je tu skoro celý môj tím z Európskej komisie a to je aj znak cti voči vášmu parlamentu. Tento program e, vlastne prichádza v rozhodujúcom okamihu, pretože teraz treba v Európe konať. E, tento program priamo vyplýva z nášho politického dialógu po e, intenzívnych konzultáciách, ktoré vychádzajú z politických usmernení na nadchádzajúcich 5 rokov. Tento parlament mi v sep- ma v septembri poveril druhým mandátom bolo to po naozaj podrobných vypočutiach, kedy sme sa dohodli na spoločnej vízii, vízii, politickej vízii, no a potom teda bolo vo februári schválené celé kolegium komisie. Takže tento pracovný program e, je výsledkom e, jasného konsenzu a e, aj so súhlasom vašej inštitúcie a je to solidná platforma na dosiahnutie ambicióznych cieľov Prvá priorita je e, dostať sa z krízy a položiť základy udržateľnej ekonomiky, ktorá vytvorí pracovné miesta. E, je to e, naozaj naliehavé. Nedávno sme hovorili o výsledkoch Európskej rady. No a potom tu bola finančná pomoc pre Grécko, definitívne schválená 11. apríla a komisia bude zohrávať dôležitú úlohu pri implementácii tejto pomoci, ako to Grécko požiada to svedčí o tom, že komisia sa od začiatku silne angažovala do hľadania e, riešení na finančné problémy Grécka a taktiež sa snažila udržať e, stabilitu vo vnútri eurozóny a vždy sme rešpektovali zásady solidarity, ale aj zodpovednosti Musíme však spraviť ešte viac a musíme e, sa opýtať, prečo e, vyvstali takéto problémy a ako zabrániť ich opakovaniu. A to je dôvod, prečo prehodnotíme pakt stability a rastu, aby sme prehlbili e, hospodársky dohľad a rozšírili ho nad rámec deficitu, máme e, stály mechanizmus na riešenie kríz, takže naozaj musíme dokázať, že Európska únia a hlavne eurozóna je schopná postaviť sa súčasným výzvam a e, musíme využiť všetky možnosti, ktoré nám teraz ponúka Lisabonská zmluva. Preto e, jedna hlavná iniciatíva Európskej komisie budúci mesiac bude spočívať v oznámení o posilnenej koordinácii v oblasti hospodárskych politík. Všetci vieme, že tu ide o spoločný záujem Európy. EÚ musí posilniť systém a vziať do úvahy všetky možné e, rizika a e, hospodárske nerovnováhy, musíme e, mať na pamäti vnútorné mechanizmy, musíme mať silnejšie mechanizmy, koordinovanejší prístup a takto z zabezpečíme, že budú opäť zdravé e, verejné financie a teda, že oživenie bude naozaj intenzívne a udržateľné. Dámy a páni poslanci, za posledných 18 mesiacov sme dosiahli obrovský pokrok smerom k etickejšiemu, solidnejšiemu, zodpovednejšiemu finančnému systému. Musíme pokračovať na tejto ceste, odstrániť e, posledné nedostatky vo finančnej regulácii, ubezpečiť sa, že E, systémy dohľadu budú e, naozaj prispôsobené e, tomuto odvetviu, ktoré sa neustále vyvíja. To, čo robíme v oblasti investičných fondov a investičného kapitálu, sa oberá taktiež správnym smerom. Le ja myslím, že parlament sa pripojí k nášmu cieľu aby nová architektúra na finančný dohľad v Európe bola plne fungujúca v budúci rok. V roku 2010 komisia chce predložiť viacero návrhov v kľúčových oblastiach, ako napríklad e, trhy s derivátmi, e, garancie úspor a tak ďalej. Ochrana spotrebiteľov bude predmetom mimoriadného záujmu. Venujeme sa aj ostatným oblastiam, e, CDS napríklad, alebo iné finančné nástroje a budeme sa snažiť vytvoriť aj fond na riešenie prípadných e, e, bankrotov bank. Pán predseda, dámy a páni, táto e, komisia na úvod hneď ako vlastne začala pracovať, pripravila stratégiu Európa 2020 a chceme, aby sa Európa dostala e, naspäť, povedzme, na tú cestu smerom k inteligentnému a sociálne inkluzívnemu rastu. Momentálne spoločne s, kom, s členskými štátmi a s parlamentom chceme, aby e, táto dynamika bola e, zachovaná aj naďalej. To si ale bude vyžadovať e, veľké úsilie zo všetkých e, strán, e, všetkých aktérov pri rozhodovaní alebo pri príjmaní rozhodnutia, takisto aj pri vykonávaní tejto, tohto, tohto programu. My chceme mať kvalitnú priemyselnú politiku, chceme mať kvalitnú digitálnu politiku, chceme mať dobrý plán pre rozvoj a inovácie, chceme vytvárať nové zručnosti, a bojovať zároveň proti e, sociálnej exkluzii. To všetko sú oblasti, kde môže Európa pridať istú e, pridanú hodnotu, ak chceme e, vytvoriť také hospodárstvo, ktoré bude naozaj odolné voči ďalším šokom. Samozrejme, nezabudeme ani na klimatické zmeny, na dopravu alebo energetiku. To všetko sú oblasti, ktoré sú veľmi dôležité, ak chceme mať takú Európu, ktorá bude pozitívne ťažiť E, e, zo svojich, zo mm, svojich kompetitívnych alebo e, konkurenčných výhod. Ehm, my aj naďalej chceme, aby Európa využila svoj kompletný potenciál, čo je najmä dôležité pre malé stredné podniky, ktoré nakoniec najviac pracovných príležitostí vytvárajú. Jednotný trh má byť aktualizovaný pre podmienky 21. storočia, to je pre komisiu e, priorita. Nové návrhy v tejto oblasti pripravíme na roku 2012. A pripra- požiadal som aj Mare Montiho, aby pripravil e, v tejto veci novú správu a tá, čo skoro bude predložená. Chcem zdôrazniť dôležitosť sociálnej inklúzie. To je e, pre nás veľmi dôležitá súčasť tejto stratégie. Pokiaľ chceme mať naozaj silnú Európu, musíme vytvárať dobré príležitosti aj pre našich najslabších občanov. Musíme Eh, vždy podporovať zamestnanosť a sociálnu eh, súdržnosť. Teda eh, treba využiť tie nové segmenty, ktoré budú vytvárať nové pracovné príležitosti. Chceme, aby naši ľudia mali dobré zručnosti, ktoré im umožňa dosiahnuť vysokú mieru zamestnanosti. Znamená to tiež, že treba pracovať na tom, aby kríza nedopadala najťažšie práve na mladých ľudí, aby im sa um, zo škôl dalo ľahším spôsobom dostať eh, do práce. Eh, chceme naďalej aj bojovať proti eh, chudobe, proti sociálnej exkluzii. Nakoniec teraz máme práve rok boja proti chudobe. To všetko je koniec koncov istým nástrojom pri dosahovaní našich cieľov v oblasti súdržnosti Európskej únie. Vážený pán predseda, dámy a páni, pokiaľ ide o mm, naše obavy o dobrý e, život našich občanov, to naďalej bude e, hlavným, hlavnou prioritou všetkých našich e, aktivít. Ten program, ktorý neskôr priebehu dnešného dňa príjmeme, obsahuje ale aj iné oblasti, napríklad oblasť spravodlivosti a slobody. Už aj ten samotný E, predstavuje e, taký prístup k tejto téme, kde občan je v stredobode e, pozornosti komisie, kde hovoríme o konkrétnych právach našich občanov. Chceme vytvoriť otvorenú a bezpečnú Európu, kde najviac sa budeme venovať boja, boju proti cezhraničnému zločinu a takisto aj oblasti azylovej politiky. Pokiaľ je práve oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, vychádzali sme z môjho času z uplatňovania e, princípu voľného pohybu osob, ale dnes máme spoločnú politiku. Čiže dosiahli sme toho veľa, ale práve teraz najmä v čase krízy by sme mali podporovať a obhajovať európske hodnoty. Musíme realizovať celý potenciál, e, potenciál, ktorý vlastne vytvára e, Lisabonská zmluva. Náš akčný plán E, obsahuje konkrétne e, spôsoby, ako naplniť tieto naše už existujúce priority aj na európskej, na celosvetovej úrovni. Vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti nám takisto dáva možnosť e, preukázať väč, väč, väčšiu ambicioznosť, preukázať to, že lepšie rozhodujeme, efektívnejšie rozhodujeme na rade, že parlament má viac právomoci a e, takisto aj to, že Ehm, súdna revízia zo strany eh, súdneho dvoru, Európskeho súdneho dvoru takisto prispeje k tomu, aby očakávania našich občanov boli naplnené. Pokiaľ sa pozrieme na rok 2020, eh, musíme takisto ehm, riešiť viaceré mm, dlhodobé témy, ktoré eh, sa dotýkajú každodenného života našich občanov. Ak budeme konať teraz, tak v budúcnosti sa budeme ťažiť. Ako príklad uvediem, uvediem dôchodky. Chceme mať eh, trvalo udržateľné a primerané dôchodkové systémy v Európe. Samozrejme v každej mm, oblasti tohto druhu eh, častokrát ide o eh, rozhodovanie na mm, vnútrošatnej úrovni, ale to ešte neznamená, že my by sme nemali tiež čo možno najlepšie k tejto téme prispieť. Pokiaľ ide o externú alebo oblasť zahraničnej politiky, tam máme samozrejme novú funkciu, pani, pani Baronku Eštonovú, a ktorá má k dispozícii aj svoj svoju, svoju diplomatickú službu a to všetko nám e, pomôže e, vytvoriť lepšiu zahraničnú politiku, efektívnejšiu zahraničnú politiku, aby sme mohli s našimi zahraničnými partnermi hovoriť o témach, či už je to e, regulačná téma alebo regulačný rámec, či už je to prístup k trhom, celosvetové nerovnováhy, ja to môžem povedať, tých tém je naozaj veľa. Samozrejme budeme sa venovať aj energetické geopolitike, tak aby sme mohli zabezpečiť E, bezpečnú, trvalo udržateľnú e, energetiku aj do budúcna. My chceme e, pred summitom o mileniových rozvojových cieľoch v roku 2015 hovoriť práve aj o témach s týmto súvisiacich a v septembri sa už teraz bude stretnutie k týmto mileniovým dielom, cieľom, pardon, kde E, sa hovorí o tom, že aké e, vylepšené výsledky by sme do roku 2015 mali v tejto oblasti dosiahnuť. Samozrejme, aj Európa chce tomu prispieť prostredníctvom svojej primárnej miery solidarity. Posledný bod, ako sme už v parlamente povedali, rozpočtovú revíziu uverejníme v treťom semestri tohto roku a tam uvedieme, aké sú podľa nás hlavné princípy, hlavné parametre využívania zdrojov Európskej únie na čo, možný, čo možno najlepším spôsobom, prečo by sme zohľadnili aj túto novú stratégiu Európa 2020. Popri tom aj detaľnejšie vyhodnotíme kľúčové oblasti, ako napríklad polnohospodárstvo alebo súdržnosť. Môžem vás uistiť, že parlament bude mm, do rozpočtovej revízie plne zaangažovaný vo všetkých fázach tejto revízie. Pán predseda, dámy a páni, ešte predtým, ako ukončím svoje vystúpenie, chcel by som niekoľko takých nových prvkov v tomto programe e, predstaviť. Tento program a budúce programy e, musia vychádzať z toho celoeurópskeho konsenzu o tom, čo v Európe máme konať. Treba, aby sme boli teda politickejšie. Musíme lepšie Ehm, zohľadniť aj tie viacročné, viacročný charakter mnohých víziev, ktoré pred nami sú. Myslím si, že do budúcna by sme tieto programy mali pripravať takým spôsobom, aby sme tam jasne ehm, zohľadnili špeciálne partnerstvo, ktoré ehm, ja aj celá komisia chceme vytvoriť s Európskym parlamentom počas tohto nášho mandátu. Máme e, v tomto programe niekoľko desiatok e, strategických e, iniciatív, ktoré chceme už do decembra vlastne spustiť a určite budete súhlasiť aj so mnou, že to je ambiciozný program na najbližšie mesiace. Ale zároveň sú tu aj ďalšie iniciatívy, na rok 2010 a ďalej. Je to istý indikatívny zoznam iniciatív, na ktorých chce komisia pracovať v najbližších rokoch. Nevšetky tieto iniciatívy možno budú viesť k predloženiu konkrétnych návrhov, pretože chceme naďalej inteligentným spôsobom regulovať e, politikou Európskej e, únie. Chceme si takýmto spôsobom povedať, ktoré e, návrhy naozaj sú potrebné na príjmanie a v ktorom čase takisto. Takýto prístup bude transparentný, bude predvidateľný pre všetkých dôležitých aktorov a zároveň aj naďalej flexibilní, naďalej budeme schopní reagovať a rátať e, s možnými rôznymi e, výzvami, ktoré sme sa už naučili v poslednom čase, že treba rátať aj s tým, s čím sme možno predtým e, nerátali. Všetky naše plány musia byť flexibilné, musia byť schopné prispôsobiť sa meniacim sa mm, okolnostiam. Náš pracovný program na rok 2010 je ambiciozný, ale zároveň potrebný e, rámec pre pripravovanie politik v Európe na najbližší e, rok. My sme e, presvedčení, že pokiaľ všetky naše európske inštitúcie budú s nami spolupracovať, tak sa nám podarí dosiahnuť konkrétne výsledky pre našich občanov. Mm, je to potrebné, pretože ak budeme veci robiť tak ako doteraz, to jednoducho už nestačí sú to ambiciozne ciele, e, pretože to od nás naši občania očakávajú a my máme povinnosť v takomto zmysle aj konať. Ďakujem pekne. Ďakujem, dziękuję, dziękuję za predstavie. Veľmi pekne ďakujeme, pán predseda Barozo, za e, tento rozsiahly prehľad iniciatív komisie v nadväznosti na tých 8 mesiacov, ktorých máme pred sebou. Teraz si vypočujeme zástupcov jednotlivých politických skupín. Chcel by som len toľko povedať, že strategické partnerstvo, o ktorom ste hovorili, pán Barazo, je mimoriadne pre nás dôležité, my samozrejme rozlišujeme medzi e, výkonnou e, mocou a e, zákonodárnou mocou. To je samozrejme veľmi dôležité a práve preto sme uspokojení tým, že si tu môžeme vypočuť slova pána predsedu v nadväznosti o najúžšie možné kontakty medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. A som veľmi rád, eh, že tu sedia mnohí komisári a to je jasným dôkazom toho, že komisia skutočne koná tak, ako hovorí. A teraz eh, začne Jozef Sajer za jednotlivé politické, eh, ako predseda politickej skupiny bude hovoriť za Európsku ľudovú stranu. Mm, ďakujem pekne. hogy jelen van a bizottság, vagyis a pokiaľ ide o e, pracovný program Európskej komisie, skutočne sa nám zdá, že e, predpokladáte a vážne beriete veľmi úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom. Teší nás to, že je vás tu toľko prítomných. Ale samozrejme, že nás tlačí to, že máme pred sebou len niekoľko mesiacov a niekoľko mesiacov sme v tomto roku strátili. Lisabonská zmluva bohužiaľ vstúpila do platnosti dosť neskoro a neumožnilo nám to to, aby sme dosiahli istú rovnováhu medzi realizáciou a odsúhlasením legislatívneho programu. Dúfame, že v priebehu tohto roka sa nám to podarí dohnať. Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Nemáme e, možnosť sa tomu vyhnúť. Ani parlament, ani komisia ani rada a samozrejme, že nemáme ani nejaké dôvody na to, aby sme nezačali s touto prácou. Musíme sa preto zasadiť za to, aby sme naozaj obhajovali záujmy našich občanov a aby nám skutočne išlo o to, aby sme pracovali v ich prospech. Európska ľudová strana má dva takéto zoznamy v nadväznosti na tento program. A samozrejme, že to, to sú veci, ktoré sme vám poslali. Sú to zoznamy ktoré je potrebné zrealizovať. A prirodzene, že sme e, na tento zoznam e, dali všetku, uviedli sme tam všetku tú činnosť, ktorú by sme chceli v podstate, aby sa zrealizovala. E, samozrejme, že ak sa komisia rozhodne, že to bude iným spôsobom realizovať, nechceli by sme každopádne, aby sa tieto zákonodárne návrhy do oktobra splnili len na 40 Ak by to takto malo vyzerať, tak v tom prípade môže Nemôže parlament eh, vykonávať patričným spôsobom svoju prácu a nemôže vlastne vyjadriť svoj názor v nadväznosti na návrhy komisie. A práve preto, pokiaľ ide o tieto legislatívne návrhy, tieto pracovné programy, eh, nechceli by sme v podstate, aby ste sa na to pozerali ako na 5-ročný eh, plán bývalých komunistických režimov. Chceme skutočne, aby vlastne sa toto zrealizovalo, aby sa to naozaj vykonalo, aby to skutočne bolo zrealizované. Nechceli by sme v podstate, aby kvôli nám trpeli e, ľudia. Veľmi veľa e, odvetví je v súčasnosti v kríze, pretože jednoducho e, neurobili to, čo urobiť mali. Sú štáty, ktoré sú v kríze kvôli tomu, že klamali v nadväznosti na isté výsledky a isté údaje štatistické aj Grécko, aj Portugalsko sa v súčasnosti nachádzajú v kríze a chceme, aby komisia naozaj e, jednoznačne pomenovala vlastne tie štáty, ktoré e, nevsplňajú isté podmienky a naozaj by nemali zakrývať pravdu, nemali by klamať a prosím vás, nechcel by som, aby ste ma zle pochopili. Nechcem samozrejme, aby komisia bola tá, e, na ktorú budeme vlastne e, váľať túto vinu, pretože sú to jednotlivé štáty, ktoré e, zakrývali isté veci. A práve preto by som chcel povedať pár slov o tom, čo by mala komisia robiť. Chceme, aby komisia vypracovala program, na zabezpečovanie nových pracovných príležitostí. Pracovné miesta v Európe sú mimoriadne dôležité. Ja si myslím, že toto by malo byť skutočne um, takým motivom, pokiaľ ide o naše ciele. A samozrejme, že musíme používať taký jazyk, ktorému rozumejú naši občania. Ja pochádzam z bývalej komunistickej krajiny a v, možno v tom čase sme mali za starého režimu 5-ročné plány. Prečo by sme v podstate nemohli eh, povedať, že vypracujeme program do roku 2020 aj v nadväznosti na eh, zabezpečovanie nových pracovných príležitostí. Pretože samozrejme, že je veľmi dôležité, aké slova zvolíme. Považujeme za mimoriadne dôležité, aby malé a stredne veľké podniky takisto boli zatiahnuté do tejto prípravy, do tejto práce na zabezpečovaní eh, pracovných príležitostí Nechceme jednoducho, aby tento program bol e, prijatý bez toho, že by prešiel patričnou kritikou zo strany Európskeho parlamentu. Všetky vlády sa musia, zasa, zas, sa musia snažiť o to, aby naozaj e, vytvárali pracovné príležitosti a musíme sa poučiť z tých skúseností, ktoré máme a musíme spraviť ďalšie kroky. A ešte jedna poznámka. Nežijeme len e, z chleba. Musíme v podstate podporovať aj spoločné hodnoty. Musíme podporovať hodnoty e, v nadväznosti na menšinu, na e, dejiny Európy a tak ďalej. Veľmi by sme vás chceli povzbudiť k tomu, aby ste toto robili. Veľmi pekne ďakujeme. a myslím si, že ste hovorili aj o veľmi dôležitých veciach pán Hanes Svoboda za skupinu socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Ďakujem za slovo, pán eh, predseda. Vážení páni komisári, ďakujem vám za to, že ste sem dnes prišli v takom hojnom počte. A to bohužiaľ nemôžem povedať o mojich kolegyniach a kolegoch, pretože eh, je mi veľmi ľúto, ale musím v podstate konštatovať aj to, že mnohí z našich kolegov síce sú tu v Štrásburgu, ale nie sú tam, kde by mali byť a keďže e, nám ide o spoločné uznesenie, chceli by sme samozrejme e, vám tlmočiť aj isté názory. Samozrejme, že pán predseda, my súhlasíme s vám, že nám ide o konkurencieschopnosť, ale súčasne aj sociálne istoty v Európe a o udržateľnosť takéhoto rozvoja. Samozrejme, že e, je potrebné bojovať proti nezamestnanosti. Ja som a vďakujem vám za to, že ste e, toto spomínali, že je potrebné bojovať proti chudobe, pretože to mnohým e, šéfom vlád nie je celkom jasné. Samozrejme, že musíme skonsolidovať patričným spôsobom rozpočet, a potom musí samozrejme komisia dbať o to, aby sa to spravilo v patričnom meritku a aby sme si uvedomovali patričné e, dopady a aby sme v podstate nevytvárali ďalších chudobných. A myslím si, že pokiaľ ide o summit, ktorý e, sa konal, vy ste tam osobne síce neboli, ale boli tam mnohí e, členovia komisie v nadväznosti na e, túto vec by som vám pri tejto príležitosti chcel povedať, že tieto sociálne záležitosti sú mimoriadne dôležité. My sme videli samozrejme aj rómske sídla a naozaj si myslím, že aj tento problém chudoby a boja proti chudobe je mimoriadne dôležitou vecou, na ktorú sa musíme sústredovať. A hovorilo sa, a teraz prejdem na veľmi dôležitú záležitosť, pretože sa hovorilo o konsolidácii rozpočtu. Musíme e, samozrejme vykonať ďalšiu prácu. Pán Kalas, my sme bohužiaľ e, veľmi málo investovali, povedzme, do transeurópskych sietí a dnes vidíme skutočne, akému problému musíme čeliť a práve v tejto veci by som vás chcel požiadať, aby sme skutočne e, pracovali v partnerstve. Pokiaľ ide o rozpočet, tak naozaj takéto partnerstvo potrebujeme, pretože dnes už vidíme na tých maličkostiach, že aké obrovské dopady má rozpočet Európskej únie. A toto jednoducho nemôžeme e, dovoliť pokiaľ ide o správu Monteho, naozaj je to mimoriadne dôležitá správa som veľmi rád, že sme práve jeho poverili tým, že bude spravodajcom, pretože je naozaj expertom v tejto oblasti. A keď hovoríme o spoločnom trhu, musíme hovoriť aj o sociál, o, o hospodárstve, ktoré bude eh, hospodárstvom zameraným na sociálny trh naozaj ide o to, že nemôžeme porušovať isté rámcové smernice, ale musíme konať, pretože je potrebné práve si uvedomiť to, že nám ide o európsku identitu. A pokiaľ ide o tie problémy, s ktorými sme sa stretávali, samozrejme, že veľmi dobre vieme, že je e, potrebné takéto partnerstvo. Musíme e, samozrejme hovoriť o týchto veciach a musíme naozaj sa snažiť o spoločnú európsku politiku v nadväznosti na e, služby, ktoré sa poskytujú. A teraz sa dostávam k veľmi dôležitému bodu. Hovorili ste o hospodárskej krízi, hovorili ste o Grécku a o iných krajinách, ktoré sú vo veľmi vážnej situácii. Nedávno sme konštatovali spolu s pánom Rompujom, že to, čo Európska rada dosiahla, že to bohužiaľ nebol um, ten vrcholový výkon, pretože keby uh, sa toto spravilo pred dvoma alebo troma mesiacmi, tak sme mohli skutočne ušetriť Grécku to, že by platilo také vysoké úroky. Ale samozrejme, že potrebujeme patričné uh, dôkazy, potrebujeme patričné údaje, pretože nemôžeme jednoducho len vtedy konať, keď tá kríza už tam je a keď ten deficit je už obrovský a vtedy zasahovať. Ide naozaj o to, aby sme podľa možnosti takýmto veciam e, nejakým spôsobom zabránili tým, že sa bude patričným spôsobom vykonávať dohľad v nadväznosti nad rozpočtom a tak ďalej. A jednoducho to, že sa povie, že nie je možné, aby ste toto počítali, e, to nie je jednoducho akceptovateľné, pretože tie škody, ktoré e, sa urobili v priebehu posledných mesiacov a rokov, tie musíme skutočne napraviť, pretože Musí tam byť samozrejme aj istý priestor, eh, v rámci ktorého v podstate sa môžu tieto veci upravovať, ale nemôžu sa stanoviť eh, falošné ciele. Ja si naozaj myslím, že takéto partnerstvo musí vychádzať zo silnejšej pozície parlamentu, ale aj zo silnej pozície komisie. Hovoríme teraz o rámcovom dohovore. Samozrejme, že sa bavíme o rôznych detailoch, ale vlastne ten duch tam musí byť, pretože musí sa jasne povedať, e, že pokiaľ niekto bude porušovať Lisabonskú zmluvu, že jednoducho e, to nie je možné. preto je potrebné, aby ste vy mali veľmi silnú pozíciu. A potom samozrejme sa môžeme baviť o tých jednotlivých detailoch, ale každopádne si myslím, že by sme mali v podstate spraviť všetko za, preto, aby sme mali ďaleko silnejšiu Európu. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, pán Svoboda, za vaše e, pripomienky a ďakujem vám veľmi pekne aj za to, že ste dodržali rečnícky čas, pretože to je veľmi dôležitá súčasť našej rozpravy. Teraz dávam slovo pani Desarnes. Tento program je trochu bojazlivý vzhľadom na súčasné výzvy a myslím, že máme nárok na viac ambícií zo strany komisie. Otvier, že ste sa k tomu zaviazali. Finančnej regulácii najskôr. Chápem, čo sa snaží urobiť Michel Barnier. Ide to správnym smerom, ale myslím, že sme mohli ísť ešte ďalej a rozmýšľať nad inými riešeniami, napríklad oddelenie bankových činností, zákaz derivátov, tak ako sa na tým uvažuje v USA v súčasnosti, ale čo je ešte dôležitejšie v mojich očiach, Myslím, že treba spraviť všetko na to, aby sme dali prednosť e, skutočnej ekonomike, udržateľným investíciám, ktoré potom vytvárajú skutočné pracovné miesta v na rozdiel od e, prefinancovanej ekonomiky. E, ja takéto e, návrhy nevidím v tomto programe. Potrebujeme aj veľké projekty. Ak je moment na oživenie železničných prepojení v Európe, tak teraz je tá chvíľa, pretože naozaj vidíme teraz, ako je to dôležité a hovoríme o tom už desiatky rokov, ale nič nebude možné bez, skutočného, eh, bez skutočnej ekonomickej koordinácie. Ja lutujem, že rada má eh, pracovnú skupinu, ktorá sa tomuto venuje. Bola by som radšej, keby to bola komisia. Naozaj potrebujeme rozpočtovú, ekonomickú a priemyselnú koordináciu. Potrebujeme vytvoriť eh, Európsky menový fond a mm, mať aj ozdravujúce nástroje verejných financií v Európe <clears throat> potrebujeme naozaj daňovú konvergenciu, aj keď sa o tom málo už hovorí, daň e, z príjmov e, právnických osôb to by prispelo aj k európskemu rozpočtu a to by naozaj e, umožnilo e, uberať sa smerom k rastu a ešte niečo k budúcemu e, k budúcej stratégie 2020. Prosím, myslíte aj na vyčíslené ciele v oblasti znižovania chudoby a zlepšovania vzdelávania. Potom budete mať podporu celého Európskemu parlamentu. Je to naozaj ten európsky spoločenský motor, ktorý si želáme. Ďakujem pekne. Teraz pani Harms. Äh, Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, vážený äh, pán predseda äh, komisie, vážení páni komisári. Ja skutočne by som bola veľmi rada, keby e, moji kolegovia naozaj e, si poctili vašu prítomnosť väčšou svojou prítomnosťou. Ten pracovný program, ktorý ste vypracovali, je naozaj široko koncipovaný a sú tam skutočne ciele, ktoré e, znejú veľmi um, ambiciózne, takže istým spôsobom vstupujeme do novej éry. Nie som si celkom istá, že to, čo sa potom bude nachádzať za týmito veľkými e, krokmi, že či to skutočne e, bude e, slúžiť v prospech ľudí, pretože stále vlastne máme ešte a čelíme hospodárskej a finančnej kríze. Grécko v Európskej komisii, v Európskej únii nie len, že hospodársky bude musieť, pretože tam naozaj prišlo k veľmi veľkému zlyhaniu, a um, veľmi dobre vieme, že tí, ktorí žijú na juhu alebo na severe a tí, ktorí žijú na západe a respektíve na východe, že tam sú ešte stále veľmi veľké priepasti, pokiaľ ide o životnú úroveň. Takže naozaj ide o uh, sociálnu rovnosť a v tomto naozaj uh, môjmu kolegovi Svobodovi môžem dať len za pravdu, pretože stále uh, rastie väč, viac a viac chudoba v Európskej únii a nie sme presvedčení, že robíme všetko to, čo by sme robiť mali. A pokiaľ ide o dôsledky finančnej krízy a dôsledky hospodárskej krízy, naozaj sme sa z nich dobre poučili, pokiaľ ide o finančnú ekonomickú integráciu. Naozaj je to správne, že sa dnes e, predkladajú nové návrhy, pokiaľ ide o prispôsobovanie sa v nadväznosti na zdaňovanie a tak ďalej, pretože my zelení, my sme samozrejme za to, aby sa zdaňovala energia. V tomto sa môžete na nás spolahnúť, keď nakoniec sa predsa len rozhodnete, že to zrealizujete. Ale aké sú vlastne skúsenosti, pokiaľ ide o finančnú krízu a to, čo nám vlastne ďalej chýba to je celkom jasný pracovný cieľ v nadväznosti na zdaňovanie finančných transakcií. Ja si myslím, že je to presne to, o čom hovoril aj pán Sajer. Niekedy je naozaj potrebné uh, E, konkrétne e, veci presadzovať a za to bojovať. A pokiaľ ide o Grécko, to, že sme nedostatočne reagovali, e, to je celkom jasné, pretože dnes v podstate nepovažujeme za správne to, že nepadol zatiaľ nejaký návrh nadväznosti na euroobligácie a vážený pán Barozo, vy ste veľmi vysoko hodnotili isté veci v nadväznosti na zmeny e, na finančných trhoch, ale ja si naozaj myslím, že ten, to samotné heslo, že človek musí byť v strede nášho záujmu, e, tieto služby by naozaj mali e, slúžiť človeku. A vy hovoríte, a to je vlastne, um, to bol váš osobný prísľub, takže by bolo dobre, keby ste tento osobný sľub neporušili. A pokiaľ ide o generálne riaditeľstvo, ktoré sa v súčasnosti uh, zaoberá klimatickými zmenami, oni pracujú na scenári do roku 2050. A samozrejme, že berú do úvahy rôzne uh, možnosti. Hovorí sa o znižení um, emisí, o znížení spotreby energie o 25 a tak ďalej. Ale samozrejme, že sa chceme opýtať, že či aj Bali bude zohrávať nejakú úlohu a je potrebné hovoriť o e, klimatickej diplomácii Európy v nadväznosti na zasadnutie v Bali e, pretože e, pokiaľ toto nebudeme robiť, tak budeme tak povedať písať do vetra. Toto je program, ktorý e, nestačí presadzovať v Bonev alebo v, Kar- Karfúne, ale každopádne je potrebné spraviť ďaleko viac. Veľmi pekne vám ďakujem. Pán Timothy Kirkhope e, za európskych konzervatívcov. Keď hovoríme o programoch, e, tak e, ešte by som e, vám pripomenul program z roku 92. Tam bolo napísané, že komisia chce dosiahnuť nejaké úspechy, tak má si E, má si dať jednu prioritu. Vtedy to bol jednotný trh, to bola vec, ktorú každý dokázal pochopiť, dokonca aj naši občania, ale odvtedy sa nám častokrát stáva, že komisia spúšťa jednu iniciatívu za druhou, bez hľadu na to, či Európa je naozaj vhodné fórum na danú iniciatívu, alebo či naozaj môžeme dosiahnuť dobré výsledky v danej, v danej oblasti, len preto, že komisia chcela byť populárna. Ale takýto prístup e, nebol úspešný, preto vítame nový prístup e, pána Baroza. Naozaj Európska hospodárstvo je stále v kríze a iba konzistentná aktivita to nejakým spôsobom zmení. Nehovorím teraz iba o súčasnej e, kríze, ktorá vychádza zo zlyhania bankového systému, alebo teraz e, nehovorím iba o tom, čo súvisí to s ale vo všeobecnosti hovorím o tom, že európska alebo európske hospodárstvo čoraz viac zaostáva za americkým alebo za azijským európskymi hospodárstvami. Mm, Teší nás, pretože práve táto oblasť je dôležitou alebo hlavnou súčasťou e, stratégie Európa 2020. V zásade tá stratégia je dobrým smerom. Naozaj potrebujeme mm, inteligentný e, rast, ktorý e, bude aj sociálne inkluzívne. Všetky, mm, povedzme, jeho vlastnosti, ktoré tam spomínate, sú, sú, sú správne. Eh, chceme vytvoriť dobré prostredie, kde sa bude dobre podnikať našim podnikateľom, našim podnikom, eh, pretože oni sú vlastne motorom eh, hospodárskeho rastu, ktorého potom vyplývajú ďalšie veci. Komisia musí byť spojencom našich podnikov a podnikateľov a nie ich nepriateľom. Preto vítame, čo tam spomínate o tej inteligentnej regulácii, o tom, aby pravidla boli férové v rámci celej EÚ, aby sa znižovala nadbytočná administratíva, aby sa zdieľali osvedčené postupy, pokiaľ ide aj o e, školenia, aby sa odstraňovali prekažky v obchode. To všetko sú pozitívne návrhy. E, pokiaľ budete teda e, konať e, v prospech takéhoto dynamického hospodárstva, budete mať našu podporu. Samozrejme, nepáči sa, sa nám tam všetko, čo tam je napísané. Napríklad máte tam istý koncept obča- Európy občana, niektoré prvky štokholmského programu sú v poriadku, možno niektoré menej, pokiaľ ide o tú reformu spoločnej, polnospárskej politiky, tá tiež ide skôr trochu E, smerom k vyššej byrokratizácii, to sa nám tiež nepozdáva, pokiaľ ide o tú spoločnú e, teda, pokiaľ ide o, zahraničnú, o tú zahraničnú politiku, tam sa nám tiež nepáči, že by to mala skôr prebrať komisia a nie rada. E, Európa má vychádzať z princípu subsidiarity. Chceme, aby Európa sa venovala naozaj tým hlavným cieľom, aby na tú subsidiaritu nezabudala. Teší nás, že to sú všetci títo komisári a Dúfam, že všetci si e, uvedomia, že Európska únia môže zohrať dôležitú úlohu pri e, vyriešení dôsledkov tejto krízy aj do budúcna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, e, pán poslanec. A ďalej vystúpi za skupinu GUE, NGL, pán Miguel Portaš. Dobrý prezident. O título do programa... Ďakujem pekne, pán predseda. Nadpis programu, o ktorom dnes eh, diskutujeme, eh, je, by mohol byť eh, konať No a pritom trvalo 5 dní na zorganizovanie videokonferencie ministrov dopravy. Naozaj ma teší ten zmysel pre humor eh, pána Barosa. Eh, Čas na akcie, na konanie. Eh, Neviem, prečo to už nemohlo byť skôr. Alebo sa pýtam, či tento nadpis, ako, pri, ako v prípade iných byrokratických oznámení, jednoducho je iba akási fasáda, ktorá skrýva e, nekonečné prázdno. E, je to rok e, proti chudobe a sociálnej inklúzii, ale chudobní o tom nič nevedia. Takže naozaj musíme lepšie prerozdeliť prínosy rastu. Neviem, či to nie je opäť žart táto iniciatíva, ako sa dá zrušiť e, sociálna pomoc e, krajín v mene e, programu pre stabilitu. Ako sa dá zrušiť výhoda niečoho, čo neexistuje a síce rast, ako znížiť počet chudobných bez toho, aby sme sa dotkli výhod bohatých a veľmi bohatých. Nesúhlasíme s vami, pokiaľ ide o politiku, znižovanie deficitov e, ťaží, e, e, tlačí na hospodárstva, znižuje platy a verejné služby taktiež strácajú terén. Áno, treba teraz konať, ale napriek tomu komisia si myslí, že EÚ v konečnom dôsledku spojila svoje sily e, vo svetle krízy. Ale spýtajte sa Grekov, či s vami súhlasia, či sme boli rýchli, či sme e, konali správne. E, spýtajte sa ratingových agentúr, spýtajte sa Portugalcov, ktorých úroky z dlhu rastú Spýtajte sa ministrov financií, spýtajte sa ich, prečo tá situácia je taká, akú zažívame v súčasnosti. A naozaj musím uznať, že máte obrovský zmysel pre humor. Pán eh, Provera za skupinu AFD. Ďakujem pekne, pán predseda. E, podniky a hlavne malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 99 e, európskej výroby, potrebujú 4 veci, eh, jednoduchší prístup k úverom, eh, väčšiu flexibilitu na trhu práce, menej byrokracie, čo sa týka otvorenia a riadenia podnikov, založenia a riadenia podnikov a taktiež ochranu proti eh, nekalej konkurencii. Naozaj nás teší práca, ktorú už odviedla komisia na zredukovanie európskej legislatívy e, boli odstranené zastaralé e, legislatívne akty počas minulého obdobia. Naozaj nás teší aj to, čo robí e, skupina Steinberg a taktiež na zabezpečenie konkurencieschopnosti treba konať aj na medzinárodnej scéne obchodné e, obranné mechanizmy EÚ sú teraz posilňované a to je dobré, pretože európske podniky nemôžu čeliť e, sociálnemu a environmentálnemu dumpingu zo strany e, napríklad Číny, kde je veľmi lacná pracovná sila a kde neexistuje systém sociálneho zabezpečenia a nie sú tam ani žiadne náročné environmentálne normy. A ďalšia otázka, e, kde by mala komisia postupovať agresívnejšie, je boj proti falšovaniu a taktiež ochrana práv duševného vlastníctva. Ale v pracovnom programe e, komisie tam nevidím ani jednu e, iniciatívu, ktorá by realizovala to, čo je v Lisabonskej zmluve aj v oblasti politiky kohezie a článok 174 e, sa zaoberá aj e, lesmi v Európe. Chcel by som, aby v budúcom legislatívnom programe komisie bol e, rámcový návrh, ktorý by posilňoval rozvoj takýchto horských oblastí aby sme využívali aj všetky e, obnoviteľné zdroje, ktoré ponúkajú naše e, hory a lesy. Ďakujem pekne teraz e, za nezaradených pán Brons. You, uh... Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o pracovný program komisie na rok 2010, hovorí sa o tom, že Európska únia bude musieť čeliť dlhodobým výzvam, ako je globalizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Ale bohužiaľ to vyzerá tak, že globalizáciu sme jednoducho prijali. Nejakým spôsobom sme proti tomu nebojovali. Jediný spôsob, ako môžeme znovu e, v podstate e, získať niečo, by bolo to, že by sme vlastne mzdy sa snažili tlačiť na lepšie e, na výhodnejšie e, čísla. Samozrejme, že sme e, zradili ekonomické záujmy ľudí. Samozrejme, že môžete povedať, že e, toto nie je ekonomika Európskej únie, ale skôr ide o ekonomiku globálnu. Ja si naozaj myslím, že suverénne štáty by mali znovu vybudovať svoje výrobné základne a naozaj chrániť takýmto spôsobom svojich štátnych občanov. A tzv. Um, naozaj by sme mali e, chrániť v podstate naše polnohospodárstvo proti dovozu z tretich krajín. Globalizácia nás inak všetkých zničí. E, dokument komisie hovorí o údajnom e, vodcovstve v nadväznosti na boj proti starnutiu tým, že by sme mali v podstate umožňovať pristahovalectvo. Eh, samozrejme, že eh, mnoho eh, problémov k tomuto vlastne prispieva, pretože veľa ľudí v podstate sa rozhodne preto, že nebude mať deti, pretože chcú vlastne sledovať svoju kariéru. A mnohí iní ale sledujú svoju kariéru z toho dôvodu, že je to ekonomicky jednoducho nevyhnutné. Nie preto, že by sa chceli e, vzdať materstva, ale jednoducho preto, že nemajú z čoho platiť e, patričné výdavky, ktoré platiť musia. Ja si naozaj nemyslím, že e, by sme mali takto konať. Máme, mali by sme férovejším spôsobom vlastne pristupovať k týmto ekonomickým silám. E, pretože len ak zmeníme tieto ekonomické sily, vlastne zmeníme aj v konečnom dôsledku demografiu. E, jedin tá myšlienka v podstate, že by sme mohli e, umožniť pristahovalectvo mnoho detným rodinám z iných krajín. Ja si naozaj myslím, že by sme mali v podstate sa snažiť o to, aby si zachovávali e, naši ľudia európsku identitu, pretože e, hovorí sa o tom, že aj deti týchto pristahovalcov sú Európanmi, ale oni nie sú pretože e, my nie sme produkty našej kultúry, ale kultúra je produktom našich ľudí. A ak budeme e, vlastne privážať ľudí z tretieho sveta do Európy, tak v podstate sa Európa pomaly stane tretím svetom a Európania e, sú pomaly, e, prebiehajú čistky týchto Európanov v prospech týchto ľudí z tretich krajín. Teraz dávam slovo pánovi Barozovi, aby reagoval na vaše pripomienky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti dobre, nebudeme hovoriť o tých, ktorí jasne povedali, že sú proti EÚ ale okrem nich myslím, že sa dá povedať, že je tu naozaj silná konvergencia e, na pôde tohto parlamentu okolo legislatívneho pracovného programu komisie. E, to, čo odznelo e, vo viacerých príspevkoch, je myšlienka ambícií. Potrebujeme väčšie ambície v Európe a tu by som sa vyjadril k niektorým myšlenkám, ktoré tu zazneli a s ktorými naozaj súhlasím. E, pán Sajer, náš priateľ, hovoril o e, potrebe vyhnúť sa 5-ročniciam komunistických režimov a preto chceme mať tú flexibilitu. Tá flexibilita je dôležitá na to, aby sme sa prispôsobili meniacemu sa prostrediu. Ale Chcem to tu objasniť a tým odpovedať pánovi Sajerovi aj pánovi Svobodovi. Máte pravdu, keď žiadate e, viac činnosti v oblasti hospodárskej a finančnej e, zo strany EÚ a taktiež hovoríte o tých e, o tej odolnosti členských krajín voči zvýšenej, zvýšenému monitorovaniu verejných účtov zo strany komisie už aj v minulom, e, počas minulého mandátu sme mali presnejšie nariadenie, aby sme e, dali väčšie právomoci Eurostatu na vykonávanie auditov, ale členské krajiny e, niektoré to zamietli. Nechceli, aby Eurostat mohol mať takúto právomoc. Takže ja dúfam, že po tejto kríze si zapamätáme, že sme čím ďalej, tým viac závislí jeden od druhého a že hospodárska politika nie je už iba národná záležitosť, pretože je tu spoločná spoločný európsky záujem. Je potrebná eh, lepšia koordinácia. Myslím, že pán Sajer, pán Svoboda, pani, pani Sarnes a aj ostatní súhlasia eh, s tým, že je potreba mať európsku eh, hospodárskú politiku koordinovanú a preto ideme vopred. tu by som chcel zdôrazniť tú ambíciu, o ktorej hovoril pán Svoboda, e, konkrétne e, posilnené partnerstvo medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom, keď e, hovoríme o finančných výhľadoch. Naozaj musíme odolať istej medzivládnej interpretácii, ktorú teraz počúvame, čo je zaražajúce, pretože Lisabonská zmluva ide úplne opačným smerom. Ide skôr o posilnenie európskeho rozmeru, ale ja dúfam, že sa poučíme z tejto krízy, aby sme posilnili Európu, aby sme mali viac Európy a nie menej Európy. Pani Sárnes eh, hovorila o eh, finančnej regulácii. Naozaj je eh, zvláštne, dokonca ironické, že po toľkých e, žiadostiach zo strany členských krajín, aby sme konali v oblasti finančnej regulácii. Potom e, jednomyselne členské krajiny sa e, dohodli, že zredukujú tie ambície, ktoré predložila komisia po správe Larozier. Naozaj vidíte, že je tu rozdiel medzi tým, čo sa hovorí a potom rozhodnutiami. Ja dúfam, že spolu Európsky parlament aj komisia E, znížime e, tento, zmenšíme tento rozdiel, aby sme naozaj boli konzistentnejší e, na úrovni EÚ. Potrebujeme totižto takúto ambíciu. Dôležitá otázka spočíva v tom, aby sme dobre pochopili subsidiaritu, zásadu subsidiarity ja, e, mne na tom veľmi záleží, aj pán Kirko o tom hovoril, ale čo je subsidiarita? To znamená, e, rozhodneme, na ktorej úrovni bude najlepšie rozhodnúť. Táto letecká kríza, Um, to je zvláštne, čo sa deje e, v médiách. Dnes som videla, ale nielen v tej euroskeptickej tlači, ale aj v serióznej tlači som sa dočítal, že Európa EÚ e, priznáva, že spravila chyby pri e, rozhodnutí o pozastavení letov, ale e, to naozaj je zaražajúce, pretože toto je naozaj v rukách národných štátov. Jednotlivé národné regulačné úrady o tom rozhodli a tí, ktorí sú proti európskym právomociam, teraz to válajú na Európu a dokonca ešte potom povedia čo, že Európska komisia, Brusel vymyslel ten vulkán na Islande. Takže naozaj sú jednotlivé e, úrovne e, zodpovednosti národná a európska. A vždy sa treba rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu úroveň. Európska komisia je pripravená e, naozaj konať zodpovedne ale myslím, že musíme mať alianciu s Európskym parlamentom a jasne povedať, čo je v našich rukách a čo nie, za čo nie sme zodpovední, pretože inak vždy budeme mať e, takýto reflex a v časoch krízy vieme, že e, sa e, ľahšie skrýva za populistickú nacionalistickú retoriku a teda zvaliť potom na Brusel a prečo nie aj na Štrasburg to, čo je v rukách národných vlád. Takže naozaj prosím, uplaťme zdravý rozum. To, čo môžeme spraviť na európskej úrovni, tam, kde môžeme e, mať pridanú hodnotu e, k tomu, čo robia e, národné štáty, mm, aj podľa mňa agenda 2020 sa zameriava na to najdôležitejšie, teda na rast, nie hociaký, ale spravodlivejší rast zelenší, udržateľný, inteligentnejší rast, ktorý sa pozera smerom do budúcnosti a poskytnúť e, nové zdroje rastu v Európe. To naozaj je ten spôsob, akým sa vyrovnáme s tým najväčším problémom, o ktorom budeme hovoriť dnes po obede, a síce nezamestnanosť hlavne mladých. Takže potrebujeme toto spojenectvo medzi jednotlivými inštitúciami EÚ musíme aj úprimne spolupracovať e, s členskými krajinami, aby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom pre našich občanov. Toto je dobrý základ pre prácu do budúcnosti. A po tejto rozprave mm, myslím, že aj moji kolegovia e, sú povzbudení, pretože ste nám vyjadrili podporu a e, teda vyzvali ste nás k väčším ambíciám a dúfame, že budeme schopní splniť vaše očakávanie. Ďakujem pekne, pán predseda. Bardzo dziękuję Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si dovolím ešte dodať, že vo vzťahu k tomu, e, vo vzťahu s tým, čo robí komisia, vedzte, že máte e, spojenca e, u nás v parlamente, pretože e, väčšina e, poslancov podporuje komisiu v tom, aby mala väčšiu zodpovednosť e, hlavne v tomto kontexte krízy. Naozaj tu vidíme Teraz vidíme, ako potrebujeme Európu, ako potrebujeme, aby komisia konala v niektorých oblastiach. Takže je to aj v mm, našom záujme, aj eh, to aj naša zodpovednosť, pretože eh, sme posilnení po Lisabonskej zmluve a nás to teší. Je to niečo, čo môže byť prospešné pre našich občanov. Musíme sa chopiť eh, tejto šance, ktorú nám dáva táto Lisabonská zmluva. Pán predseda, vedzte, že máte v nás spojencov. Teraz pán López Garrido za radu. Ďakujem. Chcel by som pogratulovať komisii aj jej predsedovi pánovi Barosovi k tomuto ambicioznému programu, je veľmi proeurópskemu programu, ktorý e, tu pán Barso predložil a ktorý zjavne ide v súlade s prioritami španielského predsedníctva aj nakoniec, aj nakoniec toho tria predsedníctiev, kde ešte aj Belgicko a Maďarsko s nami. Rada spolupracuje s komisiou aj s parlamentom a takisto aj parlamentu. Nakoniec chcem pogratulovať k tým konštruktívnym pripomienkam k legislatívnemu programu Európskej komisie. Komisia vykonala eh, veľmi významnú snahu. Všetci vieme, že tá nová komisia Baroso 2 eh, mala pracovať už od 1. novembra, ale z rôznych dôvodov sa to potom eh, posunulo o pár mesiacov najneskôr a teraz pracuje, snaží sa dobehnúť zameškaný čas takýmto mm, pozitívnym, konštruktívnym spôsobom, čomu E, sa my v španielskom sa veľmi tešíme a pán Baroso aj všetci ostatní komisári dobre vedia, že spolu, e, spolu úsilne pracujeme a pokiaľ ide Európsky parlament, vždy, keď sa o týchto témach tu e, hovorilo, vždy parlament takisto bol konštruktívny. Pri tejto príležitosti by som chcel opäť parlament poprosiť, aby aj E, v týchto legislatívnych iniciatívach, o ktorých dnes hovoríme, aby sme ich mohli jedného dňa, čo možno najskôr nakoniec, e, schváliť, aby sme práve e, dobehli ten zameškaný čas a k tomu budeme potrebovať aj spoluprácu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán López Garrido. Ďakujem za to, že ste podporili prácu Európskej komisie. Ešte by som e, opäť chcel poďakovať pánovi predsedovi Barozovi a aj všetkým ostatným komisárom, ktorí e, dnes e, prišli. Naozaj to ukazuje, že beriete Európsky parlament vážne a ako to nakoniec aj očakávame. Tým pádom môžeme uzatvoriť túto rozpravu. Ďakujem.